Oh, hello. Hello. hello. Uh, ladies and gentlemen. Dámy a páni, prosím, zaujmite miesta. Začneme okamžite. Wznawiam posiedzenie. Zahajujem schôdzu. Týmto vyhlasujem schôdzu za otvorenú schôdzu Európskeho parlamentu. Na začiatok tohto stretnutia vás chcem informovať s veľkým žialom o úmrtí Egona Klepša, bývalého predsedu Európskeho parlamentu.